v mene Európskej ľudovej strany vystúpi pán Joseph Dole. Dana. Vážený pán predseda, predseda rady a komisie, ďakujem za túto príležitosť povedať, prečo v mene EPP podporujem pána Barosa a jeho kolegium komisárov E, a verím, že splnia všetky svoje záväzky. Európa sa zrodila zo svetovej krízy a poprvýkrát za 60 rokov čelíme novej globálnej kríze iného typu, ale celkom iste rovnako nebezpečnej. Práve prekonávame hoci ešte sme sa z nej nedostali túto krízu a Európa zohrala úrohu, úlohu monetárneho štítu, uh, Dlžíme jej veľmi veľa. Je to automatický stabilizátor, je to ten známy mechanizmus solidarity, z ktorého ste, vážení priatelia, veľmi e, profitovali aj vy. akej situácii by ste boli, keby tu neboli solidárne stabilizátory, e, k ktoré, ako by čelila naša ekonomika tejto kríze a e, čelila nej dobre vďaka tej európskej pevnosti. Je to model, ktorý je kopírovaný a vďaka tomu si to cenia aj naši občania. Ale čelíme aj novým výzvam, svet e, sa stal multipolárnym, ale nie tak, ako sme si to e, predstavovali. Nie je ideál, ideálny, mierový a multilaterálny. Ide o hospodárskú súťaž, o boj, ktorá určite je ťažká, ale Európa e, šíri svoj model aj inde. Vďaka tejto únii, ktorá má toľko e, výhod, tak nesmieme upustiť od nášho úsilia, musíme byť naďalej šampiónom otvorených myšlienok, pionierom boja proti klimatickým zmenám. Európa sa musí vyzbrojiť aj pre hospodárskú súťaž a ja viem, že nová komisia určite sa o to bude snažiť spolu s nami. Všetci poznáme slabosti, slabé miesta Európy, demografia, málo málo výdavkov do budúcnosti, priemyselné výzvy, verejné deficity, e, slabé hospodárske riadenie. A to je odôvod viac, prečo zhodnotiť naše silné stránky Európu a menovú politiku, no, naše technológie, naše e, m, mm, priemyselné vedúce podmi, po, m, mm, podmienky. Preto čakám od komisie, že že bude mať predstavivosť, že bude lídrom e, v európskych konaniach. Očakávam od komisie, že bude brániť európske záujmy, že si bude vyžadovať reciprocitu zo strany zo svojich partnerov a že nebude váhať a uchýli sa k právnym nástrojom, ktoré má k dispozícii v prípade nejakých pochybení. Vážení páni komisári, dámy komisárky, spolu s nami, s radou musíme e, pracovať na vnútornom trhu preto musíme prelomiť tabu napríklad daňová oblasť a sociálna oblasť členské krajiny už sa nemôžu správať, ako by tieto dve oblasti boli kompetenciou vyhradenou a nedotknutelnou, e, pokiaľ ide o spoločné kroky. Zároveň musíme zdvojnásobiť snahu, pokiaľ ide o vonkajšie, vý, vonkajšie výzvy, bezpečnosť obrany, obchodné normy, priemyselné normy, normy, ktoré sa týkajú životného prostredia. Európa musí brániť svoje hodnoty, mier, prosperitu svojich občanov. Európa musí byť globálnym hráčom, nielen e, jednoduchým priestorom prosperity a dodržiavania práva, Európa musí využívať nástroje, ktoré má k dispozícii EPP, očakáva od komisie efektívnu prácu na všetkých týchto frontoch a to za, um, simultáne. Nemám dôvod pochybovať, alebo komisia nemá dôvod pochybovať a pán predseda EPP e vám verí a vyzýva vás, aby ste boli odvážni v reformách budete uh, uh, slúžiť tejto veci a vďaka nej dosiahnete lepšiu politickú Európu. Ďakujem. Ďakujem, panie przewodniczący. Ďakujem, pán Dol. Ďakujem, pán predseda. A teraz prosím skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, pán Šulc. Dámy a páni, socialisti a demokrati si toto rozhodnutie nezľahčili pred piatimi eh, mesiacmi eh, sme hlasovali eh, za predsedu komisie. Získal väčšinu a na základe tejto väčšiny, ktorá závisela od ľudí, ktorí neboli za Lisabonskú zmluvu, nám pán predseda predstavil kolégium komisárov. Toto kolégium musíme dnes hodnotiť. Máme dve možnosti môžeme rozdeliť túto inštitúciu na pravicu a lavicu, e, ktoré sú v ideologickom konflikte a musia takto hlasovať. To je jedna možnosť, ale takto Európa nefunguje. V tomto parlamente nemáme väčšinu. EPP nemá e, v parlamente väčšinu, ALDE nemá väčšinu v tomto parlamente. Európa jednoducho nie je štruktúra, kde by jedna politická e, strana e, mohla vytvoriť väčšinu a e, hovoriť, ako sa bude vládnuť v Európe. Európa znamená permanentný kompromis a to robí Európu takou ťažkopádnou a ťažko pochopiteľnou. Ale radšej permanentný kompromis, ktorý vedie k úspechu a k viac sociálnej spravodlivosti, ako ideologický boj, ktorý neprináša žiadne konkrétne výsledky. Preto je pre nás veľmi ťažké toto rozhodnutie. Samozrejme, že sa všetci e, chceme e, byť, e, samozrejme, že je to aj ďaleko priateľnejšie sa e, diskutovať e, s kolegami z ostatných strán. Preto sme si e, položili otázku, čo my ako socialisti a demokrati môžeme žiadať a čo môžeme presadiť. A definovali sme kritéria. Jedno z kritérií bolo, že chceme, aby v tejto komisii na vysokom poste politická sila, ktorá je druhou najsilnejšou silou v Európe, bola reprezentovaná. Preto sme presadili tento e, post a chcel by som e, povedať e, niečo k tej pani, ktorá zastáva túto funkciu. Pani Eštonová si nemusí dať nadávať do komunistov od človeka, ktorého vo Francúzsku označili ako človeka, ktorý odmieta existenciu holokaustu. Pani Eštonová má našu plnú dôveru. Položili sme otázku, môžeme sociálnu, e, môžeme, e, pre nás bola otázka, či e, opatrenia, ako je napríklad smernica o e, službách v minulosti, či je možné vôbec takéto niečo presadiť. Chceli sme mechanizmus, ktorý skúma všetky opatrenia, ktoré táto komisia urobí ešte predtým, než sa schvália. Skúmame teda e, ich e, účinok na sociálne systémy jednotlivých štátov. My sme chceli, a to je pre mňa kvantový skok v európskej politike, chceli sme, aby legislatívne uznesenia v tomto parlamente behom roku e, komisiou boli e, premietnuté e, do vlastných legislatívnych rozhodnutí. To ukazuje, že, na, že sa nepriamou cestou presadzujú rozhodnutia parlamentu a to považujeme za obrovský pokrok Taktiež sme chceli dosiahnuť to, aby sila, ktorú máme v tomto parlamente ako druhá najsilnejšia politická skupina, aby táto sila e, sa opätovne premietla aj v komisii. Sedem podpredsedov sú sociálni demokrati Vyjadrili sme mnohé obavy v posledné týždne a v posledné mesiace. V našich diskusiách sme tieto obavy opätovne zdôraznili. Zvažovali sme pokrok, ktorý sme dosiahli a rozhodli sme sa za to, že e, týmto ľuďom vyjadríme dôveru na najbližších 5 rokov. Keď hovorím im, tak e, myslím tým celé kolégium komisárov a komisárok. Môžu počítať s našou podporou, pokiaľ budú brať vážne to, čo hovorím. Alebo bude Európa sociálnou Európou, alebo Európa stroskotá. To je naša spoločná zodpovednosť. Postarať sa o to, a sociálno-demokratická e, frakcia sa v tomto duchu e, vyjadruje za komisiu a vyjadruje jej svoju dôveru. A teraz prosím pána Fahovštata, ktorý v mene aliancie e, liberálov bude teraz vystupovať. Nech sa páči, pán predseda. Moja politická skupina Novej Európskej komisii ponúkne svoju podporu. Naša aliancia liberálov a demokratov je zodpovedná. Sme všetci zodpovední a pevne veríme v to, že najbližších 5 rokov bude tak rozhodujúcich pre Európsku úniu a pre európskych občanov, že potrebujeme jednoducho komisiu, ktorá získa pre európsku podporu v tomto parlamente. Chcel by som však veľmi dôrazne povedať ešte následovné, pán predseda. Navezujeme na e, na toto vymenovanie e, navezujeme určité podmienky. Od novej komisie očakávame, že bude motorom v Európe. Chceme komisiu, ktorá bude postupovať odvážnejšie, ctižiadostivejšie, ktorá e, bude mať e, zvolí integrovaný prístup. Chceme komisiu, ktorá bude presadzovať stratégiu, ktorá prinúti členské štáty, aby si, splnili, aby si plnili svoje povinnosti. My v eurozóne musíme uznať, že je tu obrovská nutnosť, aby e, sme e, vybudovali predovšetkým sociálne a hospodárske piliere. Je to jasný dôkaz e, toho, že e, nemôžeme postupovať tak, ako v minulosti e, metódou otvorenej koordinácie. To isté platí aj pre ostatné oblasti, napríklad pre e, zmenu klímy, pre oblasť obrany, zahraničnú politiku. Musíme uznať, že žijeme vo svete, kde Eh, Európa bude musieť hrať dôležitú úlohu a to Európa nedokáže bez eh, účinnej a hlbokej integrácie v budúcnosti. Očakávame od vás, že si osvojíte takýto prístup. Očakávame od vás, že predložíte ctižadostivé eh, návrhy v tejto oblasti. Aby sme toto dosiahli, E, pevne veríme, že, že komisia vyčerpá všetku e, túto ponúknutú iniciatívu. Vy ako kolegium musíte byť účinný, musíte byť grémium, sa, ktoré sa zasadzuje za integráciu. Potrebujeme silnú komisiu. To je bezpodmienečne nutné. Lisabonská zmluva ponúka nové nástroje posilnila tiež našu schopnosť konať. A čo sa týka e, pani Eštonovej, aj od nej žiadame, aby sa e, všetko e, toto využilo. Jej úloha a jej postavenie si vyžaduje, aby sme takto postupovali Poučili sme sa e, z minulosti. Je potrebné, aby ste predložili e, tiež e, nový návrh na ochranu v prípade katastrof. To nás naučilo to, čo sa naučilo, čo sa udialo v Haiti. Chceli by sme spoločne spolupracovať s vami na európskom kurze. V mene Zelených a Slobodnej Európskej aliancie Eh, prosím, pani Lada Konbendita. Eh, Warum seid ihr so nervös? Prečo ste takí nervózni? Toto nie je žiadna diskusia. Ide o vyhlásenia predsedov jednotlivých politických skupín. Nemáme tu modrú kartu, nie sme uprostred diskusie. Ide o stručné vyhlásenia predsedov politických skupín a preto nemôžem vyhovieť vašej žiadosti. Nech sa páči. Mohli by ste byť ticho, prosím. Vážený pán predseda, viete veľmi dobre, že skupina zelených nebude hlasovať za túto komisiu. Zároveň vám navrhujeme naše myšlienky, e, našu predstavivosť a naše odhodlanie pre Európu. Pán Baroso, nehrajte tú hru, keď hovoríte, že tí, ktorí nehlasujú za komisiu, sú vlastne proti Európe. Nie s nami zelenými Môžete sa na to hrať s inými, ale nie s nami. My vám navrhujeme spoluprácu bez námietok, ak chcete napredovať v európskej daňovej oblasti, ak chcete vlastné európske zdroje. My budeme s vami proti ekonomickému suverenizmu štátov, či už ide po Nemecko, Francúzsko. My budeme s vami, ak chcete byť garantom zmluv. Napríklad dnes prebieha rokovanie medzi radou, aby utečenci boli vrátení do Líbie. Žiadame radu, aby nám povedala, aký je právny základ pre tieto rokovania, či Európsky parlament bude v spolurozhodovaní. Rada nám hovorí, že vám to povieme na konci rokovaní. To nie je možné. Komisia musí zasiahnuť preto, aby európske inštitúcie boli informované o právnom základe týchto rokovaní. Môžem vám uviesť e, mnohé príklady. Ak chcete napredovať, pokročiť, bojovať proti klimatickým zmenám, ak chcete Európska únia išla ďalej ako 3x20. Ak chcete 30%, tak my budeme spolupracovať. Všetky zelené skupiny v Európe budú s vami spolupracovať. Ak chcete ísť ďalej, e, v regulácii financií po finančnej kríze, tak my vám ponúkame spoluprácu. Ak chcete s vašou komisiou sa dostať ďalej, pokiaľ ide o ochranu Európy, tak my budeme spolupracovať. Chcete vyriešiť problém Cypru, ponúkame spoluprácu. Ak chcete, aby sme konečne prestali s tým bláznostvom, aby krajina ako Grécko vynakladalo 4,3 svoje, eh, svojho HDP na obranu, tak vy budete, môžete počítať s nami bezpodmienečne. Preto hovorím pán Baroso, že budeme hlasovať proti ale možno, že sa mýlime. Minule sme sa pomýlili, pokiaľ ide o pána Dimasa. Pomýlili sme sa, uznávame to, ak teda splníte naše sny a nie to, čo ste dnes ukázali, tak e, my úprimne sa priznáme, že sme sa pomýlili a budeme po vašom boku. Pán pán... Ďakujem pekne. Timothy z e, európskych konzervatívcov a reformistov. Menovanie komisárov je užitočnou príležitosťou vyriešiť vnútorné problémy alebo zaplatiť politický dlh. Európska komisia by mala spojiť najtalentovanejších politických lídrov v Európe, ľudí so skúsenosťami a kompetenciami, aby sa riešili obrovské výzvy, ktorým čelíme a po rokov medziinštitucionálnych potýčok Európska únia sa musí sústrediť na to, aby e, priniesla pridanú hodnotu, pretože naši občania očakávajú očakávajú takúto spoluprácu, musí mm, podporovať e, ekonomickú obnovu, vytvárať pracovné miesta a rast a musí byť lídrom v riešení klimatických e, problémov. Musí tu byť, musia tu byť centrálne problémy na európsky rozpočet a kľúčové oblasti výdavkov. Máte E, e, na to právo v týchto politických usmerneniach. Ste predstavili ambiciózny program a sústredíte sa na body, ktoré sú dôležité, ktoré my podporujeme. Každý štát sa musí snažiť, aby e, vyslal toho najsilnejšieho kandidáta do komisie Samozrejme, že musíme podporiť všetkých eh, členov komisie. Nič iné od, eh, od predsedu komisie neočakávame. Niektoré portfólia pravdepodobne boli vybrané eh, z toho najlepšieho, čo sa dalo. Niektorí nominanti boli excelentní, niektorí boli priemerní niektorí sa odlišujú od svojich vlastných politických usmernení, ak bude, my samozrejme budeme konštruktívne spolupracovať so všetkými komisármi, ale e, prosím, nech je tu aspoň e, ročné hodnotenie parlamentu komisiou, e, komisie, pokiaľ ide o komisie. Tento proces ešte nie je celkom jasný, nemôžeme ho plne podporiť a z týchto dôvodov európsky konzervatívci a reformisti sa dnes zdržia hlasovania Niektoré skupiny, pán predseda, nie sú jednotné. My sme jednotní v, tomto, e, v tejto pozícii. Ďakujem bardzo. Ďakujem. V mene Konfederácie Zjednotenej Európskej ľavice a v mene e, nordických zelených pán Lutás Bisky. Pán predseda, pán Barozo, vážené kolegyne a kolegovia, aj moja politická skupina sa aktívne podielala na vypočutí kandidátov a kandidátiek. Čo sa týka niektorých, e, získali sme z nich pozitívny dojem. Menej nadšení sme však e, obsadením jednotlivých rezortov. To platí aj pre e, trochu nepriehľadnú funkciu E, pani e, Eštonovej. Niektoré kandidátky a kandidáti nás sklamali aj po odbornej stránke pričom sme sa zaujímali predovšetkým o politické predsavzatia. To znamená, ako sa má vyvíjať politický integračný proces, aké e, opatrenia považujú kandidáti za najdôležitejšie Niektoré otázky e, boli, e, do, odpovede na otázky boli dosť váhavé. Kurs e, deregulácie pokračuje, takisto aj kurs privatizácie, respektíve koncept flexicurity. Flexibilita zamestnancov je veľmi dôležitá. Sociálne zábezpeky sú úplne vzadu. Ochrana klímy, zmeny klímy e, je tiež veľmi dôležitou témou. Nevidím vedúce postavenie Európskej únie v otázke ochrany klímy. E, pri e, dôslednom odzbrojovaní, o dôslednom odzbrojovaní takisto nemožno hovoriť v Európe. Pán Barozo, pán predseda, napriek tomu, že si vážim všetkých kandidátov a kandidátky e, nemôže naša politická skupina odovzdať e, všetkým e, pozitívne votum. Ďakujem. A teraz v mene Európy Slobody Nigel Farage. Takže v najbližších generáciách sa budú deťom rozprávať príhody, že kedysi... Že kedysi bola e, Európa rozdelená a nepanovala demokracia a žilo sa pod systémom zvaným komunizmus, ktorý vraždil milióny vlastných ľudí, ale e, našťastie e, múr bol strhnutý a ľudia naďalej žili v demokracii a 500 miliónov ľudí žili v miery. Ale bohužiaľ nie, ešte pokračujem. Slubujem, že ešte bude viac. To je prvýkrát, čo som dostal takýto veľký taký veľký potlesk a mám pokušenie sa posadiť. Ale bohužiaľ ten príbeh pokračuje. Politici e, sa stali e, veľmi e, ziskuchtiví, chceli moc a peniaze a znížili sa ku klamstvám a pripravili najspektakulárnejší byrokratický e, e, štruktúru byrokratickú, ale nepotrebovali na to rozpočet, boli oveľa šikovnejší. Jednoducho e, urobili novú zmluvu, ktorú nazvali Lisabonskú zmluvu. A potom 27 ľuďom pridelili absolútnu neobmedzenú moc to boli ľudia, ktorí vytvárali legislatívu. Už mali hymnu a už mali zástavu, ale e, začali budovať nový štát a ignorovali ľud. A či už vedeli alebo nie, znovu vytvorili ten zlý systém, e, pod ktorým trpeli ľudia vo východnej Európe predtým. Ale to neuveriteľné bolo, že viacerí z nových šéfov takisto pracovali pre ten istý e, zlý systém už v minulosti ale samozrejme plán bol nedostatočný a ich e, obrovská schéma sa zrútila. Ale napriek tomu tí noví šéfovia nepočúvali ľudí. Desiatky miliónov e, investovali do chudoby a napokon títo ľudia e, museli sa znižiť násiliu, aby znovu nadobudli svoje národné štáty a demokraciu. A poučenie je, že sa nepoučili z histórie. Ešte než dáte slovo tejto komisii, e, rečník je prerušovaný. Thank you, Mr. President. Yeah. Thank you, thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter Martin. Slovo má Hans-Peter Martin. Slovo má Hans-Peter Martin. Po tých rozprávkach, ktoré sme práve počuli, by som sa rád vrátil k realite. Môj syn má 17 rokov a veľmi intenzívne sa učí angličtinu, lebo vie, že angličtina je pracovným jazykom a dúfa, že dostane aj primeranú prácu. Je veľmi e, odduševnený Európal, ale už e, je znechutený európskou politikou. V Nemecku Spiegel e, hovoril o politickom znevažovaní právom. Napriek tomu milióny mladých Európanov si želajú fungujúcu um, Eh, demokraciu v 21. storočí, ale čo sa nám poskytuje eh, v komisii? Sú to naozaj tí najusilovnejší eh, a najlepší. My tu v poslednom rade zastupujeme nezá, nezávislý zoznam občanov, ktorý prispel k tomu, aby radikálna pravica ešte stále Eh, nepredstavovala politickú skupinu. My sme naozaj zapálení pro Európania, ale na základe toho sme veľmi sklamaní eh, z toho personálu, ktorý nám poskytujete, ponúkate a z tej kvality. Keby sme tu zamestnali asistenta, ktorý bol e, e, taký smiešný, ako vidno Günthera Oettingera na YouTube, e, keby sme z kompetenčného hľadiska chceli dočinenia e, s rakúskym komisárom, ktorý sa vo svojej oblasti vôbec nevyzná. V parlamente je množstvo skúsených poslancov, ktorými sa môžeme pochváliť. Napríklad e, Švédsko. Ale prečo nemáte Otmara Karasa? Prečo ste nezvolili Nemca namiesto toho, čo ste čo, čo máme, lebo nesmiete, lebo napriek Lisabonskej zmluve sme ešte stále e, vlastne zachytení, nie sme natoľko samostatní, aby sme súravene mohli rozhodovať. Bohužiaľ, aj naďalej nesmieme e, jednotlivo e, zamietnúť jedného komisára a to je stav, ktorý sme mali v Rakúsku v 19. storočí. To nie je Európa, o ktorej sme snívali a varujem vás, ak takto budete pokračovať, tak nacionalistom a euroskeptikom nahrávate. Namiesto toho potrebujeme viac demokracie. Ďakujem. Ďakujem za toto vyjadrenie. Teraz má slovo pán Bruno Golniš. A 151 bod, uh, post, rokovací poriadok 151. Ďakujem, pán predseda. Presne tak, budem stručný, vážený kolega, vážený kolegovia. Pán Šulc ma poveril z povedal, že som obvinený e, z negacionizmu, Eh, podľa francúzskej jurisprudencie. mýli sa pán Šúc, eh, pretože celá komisia eh, má imunitu a rozhodnutie Najvyššieho súdu Francúzska akékoľvek obvinenia voči mne boli, boli zrušené a v rozhodnutí sa povedala, že som bol prenasledovaný na základe útržkov z vied, ktoré boli zlepené preto, aby vytvárali prehlásenie a okrem toho moji politickí protivníci e, napriek tejto snahe e, nie je to trestateľné zákonom, je to rozhodnutie, ktoré je naozaj výnimočné, pretože je to rozhodnutie bez toho, že by to bolo posunuté pred nejaký iným súd a to je veľmi zriedkavé zo strany francúzského súdu. Toto eh, v našej justičnej histórii sa stalo poprvýkrát eh, za aféry Dreyfusa a teda pán Golniž je rovnako nevinný ako pán Dreyfus a chcem ešte povedať, že som nepovedal som, že pani Ashton je komunistka, povedal som, že je súčasťou pacifistov, ktorých Lenin nazýval svojimi súdruhmi. Um, nepočujeme dobre rečníka. Osobné vyhlásenie iba hovorí pán predseda. Ďakujem, hovorí pán predseda. Bohužiaľ nepočujeme. Ďakujem, pán Gölniš. To malo byť len osobné vyhlásenie, ktoré ste chceli urobiť. Vážené dámy a páni, prechádzame teraz k hlasovaniu. Všetci si uvedomujeme, aké dôležité je toto hlasovanie. Vychádzajúc z nášho e, programu, budeme teraz hlasovať o troch e, návrhoch e, zákonov. Dostávame sa teda k hlasovaniu k návrhu zelených. Nie sú tu žiadne pozmenujúce návrhy. Dovolte mi, aby sme, e, som zahájil hlasovanie. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Návrh je zamietnutý. Dostávame sa k návrhu konfederálnej frakcie zjednotených e, E, zelených. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Dostávame sa ďalej k hlasovaniu o návrhu európskych konzervatívcov. Požiadali ma o hlasovanie podľa mena. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 52 hlasovalo za, 609 proti, 33 sa zdržali, návrh je zamietnutý. V zmysle nášho programu sa dostávame k pozmenujúcim návrhom. Budeme hlasovať o kolegiu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 488 hlasovalo za, 137 proti, 72 sa zdržali hlasovania. Ďakujem. I would like to warmly congratulate. Chcel by som srdečne zablahoželať novému, novozvolenému kolegiu komisárov a pánovi predsedovi Barosovi. Blahoželám vám všetkým. Je tu obrovská práca, ktorá vás čaká. Vysoké očakávanie zo strany našich občanov. Je to čas na kroky a výsledky a budem okamžite informovať eh, pána eh, predsedu, teda, ktorý na čele rotujúceho predsedníctva a pána predsedu Európskej rady o výsledkoch nášho hlasovania a bude to menovanie Európskej komisie do 31. októbra 2014. Ďakujem pekne, blahoželám ešte raz.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 Ak by ste si prosím mohli ešte na chvíľočku sadnúť, tak naša rada eh, chcela povedať niekoľko slov. Len chvíľočka, kolegovia. Pán predseda. Prečo som o tom nevedel? Prečo som o tom nevedel? Uh, statement by the council. Please. Takže výpoveď rady. Klap, klap, klap. Klap, klap, klap. E, Mr. President Barroso. Pán predseda Barroso. Pán predseda Barroso. Prosím, dve minúty. Vyjadrenie rady. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel veľmi stručne niečo povedať, ale najprv chcem zablahoželať za Radu Európskej únie, chcem zablahoželať pánovi Barosovi a celkovej komisii chcem zablahoželať k tejto podpore a k dôvere, e, ktorú vám prejavil Európsky parlament. V najbližších mesiacoch a rokoch komisia spoločne s parlamentom budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri <clears throat> plnení úloh Európskej únie. Klimatické zmeny, bezpečnosť, ekonomická globalizácia a ukončenie krízy, e, pod ktorou ešte stále trpíme, nové iniciatívy pre inštitúcie Lisabonskej zmluvy, Európske štátne občianstvo, solidarita, sociálna solidarita, e, externá služba pri týchto záležitostiach e, tak komisia ako aj parlament budú zohrávať dôležitú úlohu a my ako rada by sme naozaj uvítali, keby komisia veľmi rázne sa do toho pustila, pretože sú tu veľké úlohy. Samozrejme, komisia nemá neobmedzené právomoci, ako bolo povedané, ale má určité kompetencie, čiže chceme, aby komisia rýchle a rozhodne pracovala, pretože to európsky občania chcú, aby sa takto pracovalo. A to bezodkladne okamžite po eh, tejto určitej neistote, ktorá panovala v Európe, je potrebné niečo docieliť, aby táto nová politická etapa bola zacielená. Teraz, keď už Európa eh, je jednoznačne v 21. storočí, pán Baroso, chcel som vám povedať, že ste sa prejavili ako skutočný Európan eh, vo vašom prejave a môžete počítať s absolútnou podporou rady. To platí aj pre Európsky parlament. Ale ak chceme viac Európy, a ak chceme byť bližšie k občanom, musíme, ak chceme zabezpečiť, že parlament sa viac priblíži k európskemu občanovi, je táto spolupráca nevyhnutná. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, pánovi tajomníkovi eh, Bartnovi štátnemu tajomníkovi zo španielskej vlády. Ďakujem vám. Teraz má slovo pán Baroso. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, vážení členovia parlamentu, vážení poslanci, veľmi stručne chcem eh, vo vlastnom mene a mene všetkých členov komisie vyjadriť eh, úprimnú vďaku, úprimné poďakovanie za dôveru, ktorú ste nám práve pre, prejavili. Sme pokorení a e, hrdí na toto hlasovanie. Je to dôležitý okamih pre Európu, skutočný mandát a takisto sa chcem poďakovať predsedovi rady za jeho teplé slova myslím, že naozaj už sme schopní pustiť sa do práce, ale dovolte niekoľko pripomienok. Počas hlasovania som si vypočul určité poznámky a chcel by som veľmi jasne povedať, že tí, ktorí porovnávali totalitný e, sovietský zväz s demokratickou Európskou úniou, nevedia, aké to je žiť pod e, diktátorstvom, pod, pod totalitou a nevedia, čo je to demokracia. V Európskej únii máme demokratický parlament a toto je demokracia. V Európskej únii máme zvolenú Európsku komisiu, ktorú ste zvolili vy ako volených zástupcov občanov Európy. A toto je demokracia. A my sme presvedčení, že teraz s demokratickou legitimnosťou, ktorá nám bola udelená z vašej strany, zo strany na základe dezignácie demokratickej vlády všetkých členských, 27 členských štátov, sme hrdí a s plným odhodlaním budeme pracovať v duchu demokracie Európy, Európy, ktorá je vlastne naozaj um, e, e, oporným stĺpom Európy vo svete. Uh, Ďakujem. Toto je uzavretie tohto bodu na programe a je čas, je čas na gratulácie. Ďakujem.